Bien, mes chers collègues, je vous invite à... Kolegovia, zaujmite prosím svoje miesta. du jour particulièrement chargé. Mám dnes osobitne nabitý program rokovania. Ak súhlasíte, ja teda začnem naše stretnutie. Ospravedlňte prosím našeho hlavného spravodajcu, pána Fernandesa, aj kolegov z EPP, e pretože majú momentálne kongres v Madride. Chcem si ešte ujasniť, e, či sme schválili program. A tiež teda vám e, naznačiť, že budeme stretnutie spoločné medzi rozpočtom a LIBE v útorok 27. oktobra v Štrasburgu a to o 14. hodine 15. minúte. Treba si uvedomiť, e, že 19. oktobra sa uskutočnil trialog e, za neprítomnosti teda ja sa v neprítomnosti eh, hlavnou správdajcom a poviem o balíčkoch, ktoré som hovoril, o ktorým sa hovorilo, napríklad eh, o kruhy 3 a 4, tam vrátane agentúr sa hovorilo o migračnej politike napríklad. Eh, v horizonte 2020 a Connecting Europe Facility sme hovorili o horných hraniciach, takisto ako nám Jose Manuel povedal, sme sa zaoberali, aby sme neumožnili prerušenie iniciatívy pre zamestnanosť mladých. A štvrtá potom, e, štvrtý cieľ alebo priorita je povinnosť alebo priorita rešpektovať prijaté záväzky e, v viacročnom rámci, využiť hlavne nástroje flexibility zamýšľané v rámci finančného rámca. Predstavitelia rady konkrétne pán Gramigno za luxemburské predsedníctvo nám pripomenul piatú prioritu a to teda rešpektovať horné hranice viacročného finančného rámca, zdôrazňujúc, že máme tu zo pár negatívnych marží a to povedie ku zmierovaniu, ktoré bude veľmi náročné, možno plné víziev. V tejto súvislosti by som rád dal slovo našemu spravodajcovi pre ďalšie od, e, okruhy, e, pánovi Depre, potom ešte aj pánu Gajerovi, ktorý je zase spravodajcom pre agentúry. Obaja sa zúčastnili trialogu. Slovo máte vy, pán Depre. Snáď budem môcť byť veľmi stručný E, rozpočtový výbor e, prijal určité rozhodnutia k ostatným okruhom. Už sme o tom hlasovali. Jediná úvaha predsedu rady sa týkala sa bolo to, išlo o 5% zníženia, čo je e, súčasť viacročného rámca trval e, roz, rezolutne na potrebnosti pre všetky inštitúcie, aby sa rešpektovali e, redik, redukcie. Bol tu veľký e, rozdiel, pokiaľ ide e, radu. A teda e, to bol e, relatívne e, rozsah, kde bol ten koeficient redukcie v rámci zmierovania prebehli e, veľmi, veľmi citlivé e, rozhodn- e, rokovania, pokiaľ ide o pozíciu rady, ktorá očividne pre všetky ostatné inštitúcie neznamenalo nejaké špeciálne, špeciálne starosti, obavy pre túto chvíľu. Ďakujem. Vy ste teda presvedčili, že parlament chce rešpektovať svoje záväzky už v tomto štádiu som sa nesnažil presvedčovať, len som vysvetľoval, že je tu veľmi odlišný e, odhad u rôznych zúčastnených. Nie je to teda môj osobný názor, len vám hovorím, aké sú hlasovania a hlasy, ktoré zazneli v tomto výbore e, k opozícii parlamentu. K agentúram teraz pán Gajer. Danke, Herr Präsident. Ich denke, ich kann mich da už e, asi budem stručný. Moja predstava minimálne v rámci prvého trialógu šla smerom k tomu, čo komunikovalo predsedníctvo rady, teda mať technické stretnutie k tým otázkam, ktoré sa dajú oddeliť od hlavného rokovania. Úrad je ešte e, otvorené, či príjmu túto radu, toto odporúčanie. Nechceme v tom nechať predsedníctvo samotné. Neviem, či chcú prijať ten, ten návrh, ak nie, tak potom rokovania o tomto e, bode budú veľmi e, obmedzené. Rozpočtová oblasť bude spojená s, tým, s tou celou oblasťou. Nebude sa to dať oddeliť v každom prípade. sa bude rokovať aj o, o personále týkajúcom sa Frontexu, Europolu a tak ďalej, ale snad to bude úľavou a uvidíme, či rada bude vedieť tie teda túto ponuku prijať. Ešte snať jedna, jedno pozorovanie. Bolo to správne a trváme na našom postoji, pokiaľ ide o úlohu osobitných nástrojov, že sa treba pohybovať v rámci MFR a že treba tomu prispôsobiť i návrh rozpočtu. Či však rada E, e, vie zvládnuť koncepčne viacročný finančný rámec vzhľadom na úlohy EÚ, už tak o tom pochybujem. Bude to urči- určite závisieť e, nie od príkrosti našich, našich argumentov, ale od e, postojov členských krajín. A tu bolo predsedníctvo dosť e, e, jasné, citujem jeho stanovisko, Nemci povedali, že financovanie je jedna vec a rozpočtová disciplína vec druhá. V tejto chvíli neexistuje ochota prekročiť rozsah MFR, teda viacročného finančného rámca. Tie opravné listy, ktoré ešte prídu z komisie, marža sa bude ďalej znižovať a čoraz e, bližšie budeme k otázke, aké sú naše priority a ktoré sú tie, ktorých sa chceme držať. Do tej miery sa treba tomu prispôsobiť. Určite nájdeme pozíciu, kde sa to bude dať zapracovať. Ďakujeme do určitej miery bol teda tento trialog ako si zahrievacou skúškou, skúškou pre zmierovanie pred prijatím uznesenia v pléne k návrhu rozpočtu 2016. E, to, čo si e, tu uvedomujem, že očividne tento rozpočet nám neumožní reagovať E, dostatočne na naše e, záväzky k 2016 roku. Kto tu vie odhadnúť, či migrácia náhle sa zastaví, či sa zniží tlak, ktorý ona vyvíja. Kto vie predvídať, či budeme vedieť e, zmobilizovať potrebné prostriedky na to, aby sa na Blízkom východe nastolila bezpečnosť, aby sme vedeli rozsiahlo zasahovať na, na výške zasahovať, aby sa umožnila rozvoj e, subsaharskej Afriky, aby sa e, migranti mohli e, tablovať vo svojich e, krajinách, vrátiť sa z Európskej únie do svojich krajín a tak ďalej. Neviem, či aj vy máte ten dojem, ale myslím si, že náš rozpočet, pokiaľ ide o e, záväzky, ktoré na seba príjmajú šefovia vlád a krajín. E, myslím si, že tento rozpočet nepostačuje na to, čo nás očakáva. Verím však, že zmierovanie bude veľmi zložité a že sa treba pripraviť na rokovania, kde bude treba, treba nahľadať e, vzájomné pochopenie a to bude, to bude veľmi, veľmi ťažká, ťažká skúška. Toľko k slovám, e, teda k prvému trialógu. Teraz opravný list číslo 2 bol nám oznámený. Teraz dám slovo e, komisii pán Frazas, aby nám teda načrtol v hrubších líniách, o čo ide. Ďakujem, odprezentujem vám e, hlavné e, črty tohto opravného listu číslo 2 v angličtine. Komisia teda predstavila tento aktuálny opravný e, list. Dôvodom toho bolo, že v danom čase bolo potrebné aktualizovať výdavky na poľnohospodárstvo to je teda e, ten obvyklý postup, ale tento rok e, e, tu vstupuje do hry ešte ďalší dôležitý prvok a ním sú rozpočtové implikácie posledných balíčkov oznámených v septembri, ktorých cieľom je reagovať na krízu prílevu utečencov. Začnem všeobecným prehľadom a potom prejdem do detajlov. Začnem s balíčkom týkajúcim sa migrácie. Celkovo v tomto opravnom e, liste e, navrhujeme opatrenia e, týkajúce sa 1,5 miliard, pokiaľ ide o záväzky, o opatrenia na to, aby sme sa venovali utečenskej kríze. To si teda vyžaduje navýšenie záväzkovo 1,5 miliard. A e, súčasťou toho je 140 miliónov na e, zvýšenie e, prostriedkov pre humanitárnu pomoc, na zabezpečenie tých najjednotnejších potrieb v susedných krajinách. A potom je tam balíček piatich hlavných opatrení, ktoré o chvíľočku popíšem podrobnejšie v rubrike 3 e, e, sa e, zvyšuje zvyšujú závisky o 1, 1, miliard 380 miliónov. Prvý set opatrení sa týka posilnenie asistencie na mori a potom posilnenie asistenčného integračného fondu a ide tiež aj o Fond e, pre vnútornú bezpečnosť. E, prvý e, to opatrení teda je v objeme 94 miliónov záväzkov. A potom ďalší set sa týka balíčka na prerozdelenie. Tu máme dve oddelené rozhodnutia rady týkajúce sa relokácie, pôvodne teda 40 e, tisíc e, ľudí, ktorí mali byť prerozdelení v rámci únie. K tomu bol pridaný druhý balíček, týkajúci sa ďalších 120 tisíc, dokopy je to teraz 160 tisíc e, ľudí, ktorí majú byť prerozdelení. S tým spojené teda, prostriedky budú predstavať 800 90 miliónov, e, e, pokiaľ ide treba o záväzky na rok 2016. E, ďalšia oblasť sa týka Frontexu. Tam ide o zvýšenie 70, o 70 miliónov pre operačné aktivity Frontexu, obzvlášť v oblasti návratov a kooperácie s členskými štátmi a realizácie tzv. hotspotov. Tu je teda opäť navýšenie o 70 miliónov v záväzkoch. Štvrtým prvkom je zvýšená e, schopnosť e, tých najdôležitejších agentúr v tejto sfére Frontex, EASO a Europol. Ide o ich navýšenie e, personálu o 120 postov. V roku 2016 sa o, teda očakávajú náklady s tým e, spojené vo výške 16 miliónov takmer pre všetky tri agentúry. E, okrem toho komisia navrhuje navýšenie o 310 miliónov návrh. E, teda k, té, ku, komp, ku, azylovej komponente a my e, potom e, takisto aj pre politiku návratov a vnútor, fond vnútornú, pre vnútornú bezpečnosť a v rámci toho teda pre zabezpečovanie hraníc 82 miliónov. A um, potom, pokiaľ ide o pomoc členským štátom, ktoré čelia bezprecedentnému náporu e, migrantov. E, takisto e, pomáhame, budeme pomáhať realizovať teda žiadosti o azyl a spracovávať ich. S tým sú spojené okamžité kroky na vonkajších hraniciach odkedy, eh, eh, odkedy teda v okruhu 3 sme vyčerpali strop eh, z návrhu rozpočtu na rok 2016. Komisia navrhuje zmobilizovať nástroj flexibility. To je jeden z nástrojov, ktoré nám ponúka aktuálny viacročný finančný rámec a okrem tých 140 miliónov 124 miliónov Eh, pardon, by išlo o 1,5 eh, miliardy, eh, ktorá by sa dodatočne zmobilizovala pomocou tohto nástroja flexibility, teda nad rámec stropu okruhu 3. A celkovo len aby som popísal tú mieru úsilia, ktorú E, e, budú musieť e, fondy EU vynaložiť v týchto dvoch rokoch 2015 a 2016 suma prostriedkov, ktoré sa zmobilizujú, bude predstavovať približne 9,2 miliardy. To predstavuje zdvojnásobenie oproti tomu, čo sa pôvodne plánovalo ako opatrenia v rámci okruhu 3 a 4 za účelom e, e, riešenia utečenskej krízy. Týchto 9,2 e, miliardy obsahujú v sebe aj ten Trustový fond pre Afriku, Súčasť prostriedkov eh, tam patrí z, eh, aj, aj, pochádza zo strany eh, Európskej rozvojovej banky. A teraz by som prešiel k poľnohospodárstvu, ktoré je súčasťou tohto opravného listu a to je teda tradičná zložka jesenného opravného listu. Tam komisia navrhuje posilniť núdzové opatrenia pre E, vo výške e, približne 700 miliónov, z toho 500 miliónov je pre dočasné opatrenia v oblasti mliekárenstva a e, takisto aj mesa z, teraz, pre meso z ošípaných a potom tam máme opatrenia pre oblasť ovocia a zeleniny, ktoré boli prijaté pred pár mesiacmi po rozšírení ruského embarga Celkovo teda, e, keď sa, e, e, keď sa pozrieme na ten návrh rozpočtu 2016, ako bol navrhnutý v maji, je tam navýšenie o takmer 700 miliónov. A pokiaľ ide o prostriedky potrebné v rozpočte na rok 2016. Sú tu aj dobré správy a nimi je skutočnosť, že príjmy ktoré pochádzajú z e, mliečných e, e, poplatkov. vedú k tomu, že teda tieto príjmy, ktoré majú v časti pokrývať výdavky, sú o 1,1 miliardy vyššie, než ako sa pôvodne pri príprave návrhu rozpočtu predpokladalo. E, čistý efekt tohto e, e, teda navýšenia výdavkov a, tento, a tieto príjmy, ktoré sme konštatovali, nám umožňujú takisto Európskeho poľnohospodárskeho fondu. Ide teda o to, že e, je tu 77 miliónov v porovnaní s pôvodným návrhom rozpočtu na rok 2016. Napriek tomu celkové náklady na poľnohospodárstvo sa zvýšujú o 660 miliónov v porovnaní s pôvodným návrhom. V opravnom e, e, liste sú tiež aj iné návrhy, ktoré e, chcem e, stručne popísať. Hlavne ide o 5 miliónové navýšenie, ktoré e, navrhujeme, aby sa pokryli povinnosti voči Európskemu investičnému fondu, pokiaľ ide o implementáciu E, projektu pre malé stredné e, e, podniky v súvislosti s FC. Očakáva sa, že toto bude iba dočasná potreba predtým, než sa teda než užívateľia budú platiť poplatky a takto vykrývať tie naše finančné potreby. Ale to bude až v budúcich rokoch. Potom je tam e, zníženie e, pre v oblasti medzinárodných e, rybolovných dohovorov, aj programu pre potraviny a krmiva, oba sú v okruhu 2. Tiež komisia navrhuje zvýšenie 23 miliónov prostriedkov, pokiaľ ide o Eh, platy eh, svojho personálu a to za účelom, aby eh, komisia mohla vlastne o 1 zvýšiť mieru zamestnanosti, aby teda mohla vyplácať platy. Máme priemernú mieru e, voľných e, postov 3,2 momentálne a pokiaľ ide teda o ten e, cieľ 5-percentného zníženia, komisia by chcela používať efektívnejší spôsob a mať nižšiu mieru e, voľných e, pracovných miest ale treba, aby to išlo ruka v ruke s tým spojenými e, prostriedkami. A tu sa naozaj musíme venovať hlavne náporu, ktorý vyvstáva v dôsledku tečnickej krízy a E, teda tu sú silné potreby určitých e, služieb komisie, ktoré e, musia zvládať túto krízu. No a... For cooperation on energy regulators. A potom tu máme rozpočtovú neutralitu, je to zmena iba v štruktúre zamestnaneckého plánu komisie a potom, e, keď ide celkovo o výdavky, máme tam zvýšenie o 1 miliardu 70 miliónov e, záväzkov na rok 2016. Pokiaľ ide o platby, tam je zvýšenie o 914 miliónov. Komisia dúfa, že tieto e, prvky opravného listu budú zohľadnené v rámci eh, zmierovacieho konania teda eh, tak, ako eh, sme postupovali doteraz v tej dobrej tradícii. Ďakujeme za toto upresnenie. Približili ste nám tie hlavné tézy z tohto opravného listu. Náš generálny, náš obecný spravodajca a taktiež komisia popísali tieto opatrenia, tak zhruba. Ale isté, že až pri zmierovaní sa to potom doladí do detajlov. Pán um, spravodajca ešte žiadalo slovo. Pán Dupré. Mm, myslel som si totiž, že pán Gajer má na starosti eh, po spravodajcu za svoju skupinu na rozpočet na budúci rok. Myslím, že on by mal ísť e, ako prvý. E, ja som sa síce nehlásila slovo, ale dobre. Keď ma už tak zvorilo vyzývať k slovu, tak sa vyjadrím. Na jednej strane sú to návrhy na zmenu, teda ktoré z rozpočtového hľadiska iba odzrkadľujú to, čo sa politicky schválilo, e, keď si pomyslím na plán presídľovania. To podporil aj Európsky parlament. A to nie je len vyznané politické rozhodnutie, ale súvisí e, s tým aj mobilizácia finančných prostriedkov. E, isté, že a preto je to len správne, že takéto rozhodnutie nasleduje, ale opäť raz to dokazuje, že úlohy v súčasnosti sú rozsiahlejšie, než to pokrývajú doterajšie rozpočtové návrhy komisie a aj rady. Teda napokon sa bude musieť rada jednoducho pohnúť. Ak totiž pristupuje seriózne k svojim rozhodnutiam, nemôže ponechať nezmenený aktuálny návrh a nenavršiť ho. Akýkoľvek náznak možného vylepšenia zo strany rady je pre nás vítaný. Iba potom totiž môžeme začať skutočne rozumne a seriózne rokovať. Iba ak to, čo predloží rada, bude zodpovedať už schváleným rozhodnutiam. Mám ešte mm, malú otázku k podrobnostiam a potom sa ešte vyjadrím k tomu opravnému e, rozpočtu 8. Trošku ma prekvapilo, že komisia vníma Frontex ako zodpovednú agentúru za tieto návraty osôb. Doposiaľ to bola úloha členských štátov ak podľa nemeckého práva e, je osoba uznaná ako utečenec, tak respektíve nie je uznaná ako utečenec, tak e, sa musí lietadlom vrátiť do krajiny povodu a nemecké orgány to musia financovať. Vedel by som si predstaviť, e, aj bez toho, aby som bol odborník a aby som poznal podrobne právny základ, že môže tomu byť aj tak, že členský štát rozhodne, že víme prostriedky z AMIF, aby platil za tieto návraty. To je podľa mňa tiež priateľný scenár. Ak sa však eh, budú financovať tieto úlohy eh, členských štátov z európskej úrovne ehm, v rámci eh, neuplatňovania princípu subsidiarity. Ja to podľa mňa považujem za rozumný prístup, ale podľa mňa zatiaľ to nie je relevantná téza. Ale prečo prosím Frontex? Ja ako spravodajca pre agentúry nemám nič proti rozširovaniu rozpočtu agentúry, ak je to odôvodnené, ale tieto návraty podľa mňa nie sú úlohou Frontexu, aspoň doposiaľ teda neboli. A ak by to tak malo byť, bolo by potrebné prehodnotiť zoznam úloh Frontexu a taktiež personálne vybavenie um, pretože povinnosti sú jednak na národnej úrovni, potom odrazu komisia žiada o dvojnásobné navýšenie, teda aj na úrovni ABIFu, aj na úrovni Frontexu. Podľa mňa tie argumenty nie sú dostatočne presné zatiaľ, tak aby som ich mohol pochopiť a preto aj podporiť. Predseda. Ja som to pochopil tak, že tieto návraty e, prebiehajú práve na tých tzv. hospodoch. Je to naozaj tak? Pán predseda, ak myslím, že to bude sa vzťahovať na obidva možné scenárie, ako ste ich popísali neviem, či sa mám vyjadriť podrobnejšie. E, spravodajca, ďalšia vec je trošku e, citlivá. a Rada sa v podielok vyjadrila, že rozpočtová disciplína je dôležitá. E, opravný rozpočet 8 od komisie, keď som si ho včera prezrel, len tak narýchlo, podľa mňa znamená, že našťastie budeme mať navýšené príjmy z vlastných prostriedkov komisie vo výške 9,4 respektíve 9,8 miliardy pardon, 9,4 miliardy, opravuje sa rečník. Teda, v praxi to znamená, že členské štáty e, nebudú mať až taký veľký problém s nedostatkom peňazí e, v tomto smere, pretože, ak som to správne pochopil, znamená to našťastie, že odhady komisie boli príliš pesimistické a z vlastných prostriedkov Európskej únie teraz vynímame eh, na rozpočet 2015 eh, o 9,4 miliardy viac, ako sa odhadovalo. Tieto peniaze sú teraz dispozíciu s členským štátom. A tieto prostriedky sa eh, potom ešte znížia o hrubý národný dôchodok. Toto umožňuje mm, takýto krok všetkým ministrom financií podľa potreby, ale Môže sa to využiť len na financovanie doplnkových úloh a v zmysle rozpočtovej disciplíny, ktorú nám ponúkla rada v pondelok, e, e, tam to vyzerá čoraz horšie. E, je to svet plný dogiem a rada má svoju najvýraznejšiu dogmu dodržiavanie maximálnej stanovenej hranice. Ja Chápem, um, prečo to tak je, chápem, aká je vnútropolitická situácia v Británii, tam je táto dogma mimoriadne silná, ale vzhľadom na uh, tieto neočakovane vysoké príjmy uh, dalo by sa uh, teraz podľa mňa uh, priznať členským štátom takáto vyššia suma na vysporiadanie sa s doplnkovými úlohami. Bol by som rád, keby ste nám ešte priblížili, ako chcete konkrétne získať túto sumu 9,4 miliard? Monsieur Dupré. Pán Dupré. Ďakujem. Pán predseda. Prvá reakcia sa týka um, pozitívneho postoja k navýšeniu prostriedkov, aj čo sa týka záväzkov, aj platieb, tak ako to popísala komisia oproti pôvodnému návrhu rozpočtu, tak ako sa to uvádza v opravnom liste 2, aj keď sú tam isté rozdiely v sumách, v podstate ide o to isté. Myslím, že druhá strana rozpočtového orgánu eh, môže byť spokojná, pretože toto navýšenie prostriedkov rozhodne bude potrebné. To sa týka okruhu 3, okruhu 4, najmä čo sa týka navýšenia pre humanitárnu pomoc a taktiež sa to týka aj posilnenia prostriedkov v oblasti polnospodárstva. Teda um, teší ma to a myslím si, že spoločné naše úsilie prináša pozitívne výsledky. Ďalej, pán predseda, mám predsa len niekoľko otázok na pána prezu a na komisiu. E, čo sa týka navýšenia prostriedkov, ktoré sa tu navrhujú v okruhu 3, e, je dosť výrazná suma na relokalizáciu, na rozmiestňovanie 25 tisíc. E, je tam 6 tisíc eur plus niečo 600 eur na cestovné náklady. Tých 120 tisíc 000 Toto bude e, číslo, ktoré sa bude musieť presúvať, čo sa týka počtu osob, nie tých 40 tisíc pôvodne zvažovaných. E, a to by odôvodňovalo ten rozdiel v sumách tých 120 tisíc, ktorí sa musia presídliť. Nevieme, či aj tých prvých 40 tisíc dostane e, takúto istú sumu alebo nie. Ak nie prečo tam je takýto rozdiel medzi tým, koľko dostanú tieto osoby na presídlenie. Ďalej druhá otázka. Už sme o tom diskutovali interne a to nadvezuje na vyjadrenia kolegu Gajera, A čo sa týka Frontexu. Jasne sa ukazuje, tak to napokon hlasila aj komisia, že um, Frontex bude mať výraznejšie právomoci vo veci návratov osôb. Myslím, že doteraz to prerokované nebolo. Mali by sme hovoriť o úprave právneho základu, aby to bolo vôbec povolené. A ďalšia vec, o ktorej sme hovorili interne, keď sa pozeráme na základ, ktorého sa budú financovať tieto návraty, najmä fond AMIF, tu sa budú využívať, ak sa nemýlim, tých 38 miliónov navyše vo viazaných prostriedkoch a zhruba 17 miliónov v platbách. Tie by sa mali využiť na tie základné e, potreby 18.03.01. E, Vidíme tu konkrétne uvedené podpora legálnych foriem vstupu do EÚ a taktiež podpora integrácie e, príslušníkov tretich krajín. Toko malá vetička v súlade so schválenou stratégiou. Teda tá istá rozpočtová položka sa bude využívať aj na to, aby sa podporovala integrácia príslušníkov tretich krajín a zároveň e, sa to bude používať aj na ich návrat. Trochu ma prekvapuje, keďže sme diskutovali takto interne, že nepovažujete za dôležité e, trošku zmeniť e, tie položky, čo sa týka vyžovania prostriedkov z fondu AMIF. Ja Samozrejme chápem, že je dôležité zorganizovať nejakým spôsobom tieto návraty, ale malo by sa to poňať podľa mňa um, striktne podľa toho, čo stanovuje právny základ. A ešte tretia otázka. Nehovorili ste o príspevkoch komisie k financovaniu eh, fondu Madat. Je to fond, ktorý by mal mať dosť výrazné sumy k dispozícii jednak z rozpočtu EÚ a jednak z národných rozpočtov členských štátov. Chcem sa opýtať, či v rozpočte, tak ako je teraz naplánovaný, e, taktiež s opravným rozpočtom 2, či máte dostatočné prostriedky na financovanie tohto fondu Madat podľa toho navýšenia, ktoré bolo oznámené. Myslím, že áno, ale nie som celkom istý. Bol by som rád, keby ste nám to potvrdili. A ešte úplne posledná otázka. Uh, v rámci rokovaní, ktoré prebehli s Tureckom, pôvodne sa hovorilo o navýšení sumy zhruba o miliardu eur, ak som to správne pochopil. Teraz e, už dohoda nebude možná, pretože Turecko trošku komplikuje veci. Už sa požaduje minimálne 3 miliardy eur a to ešte, ak som to správne pochopil z tureckého vyjadrenia, musí to byť v rámci prostriedkov predstupovej pomoci tie 3 miliardy eur. Ak teda začneme rokovať s Tureckom, e, ako presne ich chcete mobilizovať, bude to z rozpočtu e, na rok 2016, e, vznikne nejaká konkrétna technika financovania, teda aby bolo jasné, či máme očakávať žiadosť o navýšenie prostriedkov až do výšky 3 miliárd eh, v rozpočte na rok 2016 eh, v prípade možnej dohody s Tureckom. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Torvalds. Ďakujem, pán predseda. Prišiel som trošku neskôr, eh, tak trošku som zmeškal mm, niektoré pasáže toho Evanielia radosti z úst komisie. Možno sa teda budem vyjadrovať niečomu, čo tu už zaznelo, spravedlňujem sa za to. Ja mám dojem, že je to veľmi zvláštny druh um, takéto jasnej hry, len čo komisia príde s niečím pozitívnym, členské štáty sa rozhodnú, že o niečo neskôr prídu s niečím negatívnym a potom je výsledok nula. Keď sa pozerám na čísla, ktoré sme si vypočuli, mali by vyriešiť štruktúralne problémy do budúcna To sa týka hračky pána Depré, ale nie som si istý, či je tu možnosť využiť eh, to nahromadené množstvo eh, záväzkov. Ďalej druhá otázka. Tá sa týka mlieka a sektora ošepaných, tie by získali slobodné prostriedky, ak sa to víme e, z politiky plotvorstva SPP. Je tu riziko, že sa to rozdelí a to tak, e, že sa tým nepokryjú um, problémy, ktoré spôsobilo ruské embargo. A ešte ďalšia otázka. Zhruba pred dvoma dňami som si niekde všimol, že platíme príliš veľa za rybolov mimo EÚ. A sumu, ktorú som tam videl, tá bola naozaj hrozivo vysoká, 600 miliónov zhruba. Ja som istý čas pôsobil ako tenevý spravodajca pre niektoré dohody o rybolove. Myslím, že som sa tedy nemýlil, aj keď sa to niekedy môže stať, pripúšťam je to podľa mňa príliš vysoká suma a nikto um, tomu vtedy nevenoval pozornosť. A teraz uh, tu máme takúto hrozivo vysokú faktúru. Bol by som rád, keby ste nám to objasnili. Ďakujem. Merci. Monsieur Maragall. Pán Maragall. Merci, president. No, solo un, un comentario muy breve. Yo quería preguntar, eh, plantear... Ďakujem, len krátke vyjadrenie zhruba v tom istom duchu, ako už povedal pán Depre, čo sa týka dohody EU-Turecko. Chcel som len doplniť, Videli sme, že kancelárka Merkelová útočí na predsedu rady aj komisie a taktiež na e, nemeckého ministra e, financií. Chcem sa opýtať, či to bude mať nejaký vplyv na rozpočet konkrétne. Ja mám totiž isté obavy s tým súvisiace a síce, že sa môže stať chyba, že sa to bude musieť nejako vyvažovať z dôvodu práve týchto rokovaní s Tureckom a zároveň sú s tým spojené aj náklady súvisiace s prítokom pristahovalcov a utečencov. Myslím, že tu budeme musieť zvážiť aj politické súvislosti. A ešte stručne k otázke polnohospodárstva. Súčasné eh, vnímanie potvrdzuje, že sa tu plánuje rozdeľovanie prostriedkov, ale nejde o skutočnú reštrukturalizačnú politiku. Robia sa tu jednotlivé rozhodnutia a ja môžem len podporiť to, čo už povedal kolega, že to nestačí. Ďakujeme. Pán Kolmel. Ďakujem pekne. Mnohé tu už e, odznelo. Škoda, že práve vyšiel pán kolega Gajer jemu by som bol býval dal za pravdu. Popri tejto veľkej eh, krízovej situácii naozaj totiž vnímam tu i určitú rozpočtovú príležitosť a to v tom, že z pohľadu eh, nás všetkých je tu trošku nečakane 9,4 eh, miliardy príjmov. A moja otázka na komisiu v tejto súvislosti znie, nebolo by snáď mysliteľné a zmysluplné tieto prostriedky nie ako zvyčajne eh, späť, spätne splatiť štátom, ale aspoň jednu veľkú časť z toho jednoducho eh, dať do rezervy, aby tieto obrovské požiadavky, ktoré budú len narastať, sme vedeli eh, riešiť. Pritom z môjho pohľadu je úplne rozhodujúce. Nemôžeme len zobrať prostriedky a povedať, že eh, podobne ako s nejakou polievacou krhlou zalejeme všetky možné eh, prázdne dierky. Nie, musíme mať určitú stratégiu, plán. Všetkým týmto ľuďom chceme samozrejme pomôcť tým, čo smerujú do Európy neprichádzajú sem e, zo zábavy, ale pretože ich kto si e, prenasleduje alebo sa im minimálne e, nedarí dobre. Vždy ešte si zaslúži úvahu, že každá humanitárna pomoc si vyžaduje aj ekonomické možnosti vôbec pomáhať. A tu už som už viac než raz povedal, že je rozdielom, či napríklad v Nemecku podľa terajších čísiel minimálne 10 tisíc eur sa vynaloží na e, utečenca a môžem v blízkosti krízových oblastí jednoducho vytvoriť e, možnosti ubytovania, záchytné tábory, kde nepomôžem rovnakou e, sumou jednému človeku, ale možno 20 či 50 ľuďom. Dáva teda zmysel nielen vydávať prostriedky, ale jednoducho veľmi rýchlo aj vytvoriť v ideálnom prípade nejakú európsku stratégiu, aby sme nebojovali len tu, ale išli priamo k, pr- k príčinám. Ak by sa nám to vydarilo, som presvedčený, že európskym občanom by sme hovorili zo srdca, osobitne potom v mojej, v mojej krajine v Nemecku je momentálne e, e nálada veľmi, veľmi e, nabitá a veľmi by, ma, e, veľmi by mi vadilo, keby sa táto nálada preniesla na celý projekt EÚ. My ako rozpočtový výbor by sme od gestorských výborov mali e, rýchlo žiadať, aby, sme, aby vyvinuli, alebo aby sa vy, urobil politický koncept. A my by sme mali naopak komisiu žiadať, aby e, konala, aby, keď by je potreba, vznikne, aby sme mali na to aj prostriedky. Ďakujem. A pani Gardia Zabal teraz. Ďakujem, budem hovoriť vám veľmi stručne. Pán Dupré povedal pred e, chvíľou, že opravný rozpočet predložený komisiou víta, pretože zodpoveda tomu, čo sme boli odsúhlasili, že teda e, sme tak povediac na pol ceste, pretože to, tej, e, e, pretože potrebujeme nástroje na riešenie problematiky pristahovalcov. Musíme cez trialog hovoriť o záruke pre mladých a tiež o škrtoch, pokiaľ ide o e, e, Európu 2020 a Junckerov plán. Polovicu už teda máme za sebou, ale čo však teraz predložila komisia, to nie je presne to, čo bolo rozhodnuté tu v rozpočtovom výbore pre e, utečencov. Predovšetkým E, má e, starosti jedna vec a to je skôr otázka na komisiu, menovite k agentúram. To, čo sme tu totiž vo výbore rozhodli, bolo navýšenie nad rámec toho, e, čo vtedy rozhodla komisia. Menej pre Frontex, ale pritom viac personálu Želala by som si, aby komisia pochopila, že e, treba vyjasniť otázku agentúr. Nemám tým e, len na spravodajcu pre agentúry. V podstate sa zhodneme v tom, v hrubých e, rysoch. Myslím si, nemyslím si, že otázka agentúry je však vyjasnená. A na výšenie že by narážalo na toho, čo tvrdí e, frakcia EFD. Nie, ide o to, čo sme sa my rozhodli. A to je moje odporúčanie na komisiu. O tejto téme by sme mali hovoriť, keď ide o rokovania. Nie len s, rá, s radou treba rokovať, ale aj s komisiou. A pokiaľ ide o právny rozpočet 8, to je ďalší bod programu. Už tak tu si myslím, respektive to, čo by som chcela e, k tomu povedať, si ešte ponechám. Len taká, taký otáznik e, z mojej strany. E, veľa sa pretriasa téma boja proti príčinám migrácie tie manifestácie, obavy, protesty v našich mestách e, je, sa týkajú toho, že tieto toky prišelcov sú, sú neutichajúce. Ak by sme použili e, logiku pani Georgievi, že totiž e, rozpočet vychádza z výsledkov, tak výsledok by mal byť, že ten tok e, pristahovalcov klesne alebo zmenší sa. A kým sa to... A keď klesne, tak... E, ale na to, aby na to, aby klesol, tak sa tu hovorí o postoch, nových pozíciách pobrežných, hraničných stáží, navýšenia personálu. Ako to je vidieť v tom opravnom rozpočtu nad, rozpočte nad tie 3 miliardy, ako o tom hovoril pán Maragal, pani e, e Merkelová dostala poverenie zo strany pani Morge, Mogherini ona môže svoje vy, vy, vy, vysostné právomoci prenus, pre, preniesť, pre, pre, delegovať na e, e, niekoho iného, čiže dala tento mandát. Do určitej miery dokážeme e, e, sa zhodovať v komi- s komisiou pri našich hlasovaniach s výnimkou e, v Connecting Europe Facility a Horizontu 2020. E, treba ale očakávať, že e, rada bude na rovnakej línii ako komisia, ale to ešte nie je e, potvrdené. To sa ukáže v budúcich dňoch, ako sa vyjadrí, ako sa vyjadrí e, rada e, k opravnému listu číslo 2. E, Pán Freza, možno by ste teraz vedeli odpovedať na pozorovania otázky, ktoré boli e, prezentovali moji kolegovia. Ďakujem. Pokúsim sa odpovedať na otázky. Najprv snáď chcem zdôrazniť jeden efekt e, silnej konvergencie medzi tým, čo odhlasoval tento e, e, výbor k rozpočtu na rok 2016, to, čo je navrhnuté v, v tých návrhoch, a zároveň v opravnom liste číslo 2. Jednotliví rečníci, pán Depre, pani Gardia Sebal, zdôraznili, že je tu táto konvergencia v názorov u dosť veľkého počtu e, téma. Teraz však k otázke, otázkam, ktoré tu zazneli. Pôjdem po poriadku. Pán Gajer, pán Kolmel sa pýtali na úlohu Frontexu. Je pravda, že v rámci použijem angličtinu teraz, pretože jednotlivé termíny mi unikajú vo francúzštine. Takže pokiaľ ide o tie návraty, Frontex tu nemá úlohu iniciatívy, napriek tomu Frontex môže pomôcť e, sprevádzať opatrenia na, na uľahčenie návratov, môže organizovať spoločné lety e, do, návra, pre návraty do krajinov pôvodu pre tých, ktorí nie sú oprávnení na, eh, na azyl. Takže ten, eh, tá, ten, tá, tá idea je tu taká, že chceme pomôcť, že by mal pomôcť čo najviac. A pokiaľ ide o možnú revíziu jeho mandátu, mandátu Frontexu, ako ho avizoval pán eh, Juncker, komisia koncom roka taký navrhne a naozaj to potom bude si vyžadovať hĺbkovú revíziu úlohu Frontexu, ako sa táto odzrkadluje v krokoch, ktoré členské krajiny, e, e, na ktoré majú členské krajiny suverenitu. Treba však kolektívne e, reagovať tak, aby to bolo efektívne, kolektívne, aby to pomohlo riešeniu víziev, ktoré máme pred sebou. Toľko k, k vysvetleniu tým, tých osobitných prostriedkov, ktoré sú navrhované v opravnom liste. Ďalej potom k ďalším aspektom, ktoré sa týkajú interných opatrení na riešenie výzvy, výziev z utečeneckej krízy. Pán Depre, vy ste sa pýtali, či opravnom liste je, e, či priraďujeme prostriedky druhému balíčku. Áno, je tu 5 až 10 miliónov, ktoré, idú, ktoré sú pre ten prvý balíček kvalifikovaných osôb, vrátane nákladov transportu. Pôvodne sa to nezamýšľalo, takže tie sú teraz pokryté. Je, otázka je priradiť e, prostriedky obom možnostiam. Pokiaľ ide o nomenklatúru v oblasti tých, ktorí hľadajú politicky e, azyl a ich návratu, rozpočtová štruktúra musí tiež zohľadňovať Eh, opatrenia. No, tu potrebujeme trošku flexibility. Je to aspekt inklúzie, integrácie alebo návratu. V prípade rýchlych akcií eh, argument komisie je ten, či rozpočtová eh, nomenklatúra dobre reaguje na potreby rýchlej akcie, rýchlej reakcie a keď to chceme tak trošku vypetejšie ventilovať, už tak je tu riziko eh, z väčšej komplikovanosti v eh, implementácii. Jednoducho je to element opatrnosti, ku ktorému tu vyzývame. Dovolíte pánu Depre, aby vás prerušil a eh, spýtal sa čosi? Veľmi dobre rozumiem argumentácii pánu Prez, pána Prezu a rešpektujem ju. Ale to, čo ja chcem, eh, na čo chcem poukázať, eh, je, že na jednej linke rozpočtovej hovoríme o opatreniach integrácie a návratu. Neviem, ako sa to dá spojiť. Eh, transferovať prostriedky z jedného do druhého, to sú dve logiky jedna linka pre dve rôzne logiky. V rámci tejto linky by malo byť niečo singulárne. Pán Freza, vzhľadom na povedané, môžete pokračovať. Túto diskusiu by sme mohli e, ďalej rozvíjať e, bilaterálne, pán Depré, možno za pomoci mojich kolegov, ktorí sú zodpovední za, za, za e, plnenie. Potom môžeme poskytnúť bližšie informácie. Neviem, či chcete, aby som sa teraz ujal i Eh, otázkam k aj eh, návrhu právneho rozpočtu číslo 8. Nie. Pán predseda, vy ste položili otázku, či opravný list zamýšľa aj opatrenia, ktoré sa týkajú i eh, hraničné a prímorské stráži. Nie, nie, nie v tomto opravnom liste, to je naša odpoveď, ale zostáva to našim cieľom a našich, e, cieľom našich, e, našich legislatívnych návrhov, ktoré sa čo, čo najskôr udejú. Je to naozaj e, súrne, naliehavé, pretože každý deň ten tok utečencov v médiách narastá počet tých ľudí, ktorí, ktorí prichádzajú k hraniciám. Máte pravdu? A tú, tú naliehavosť si myslím každý uvedomuje. To, čo sa deje, že vytvárame podmienky pre väčšiu spoluprácu v rámci existujúceho právneho rámca. Bol tu apel e, Frontexu, aby sa dali k dispozícii odborníci členských krajín, pretože práve tam existujú tie odborné znalosti, možnosť e, rýchlo mobilizovať prostriedky na lepšiu kontrolu hraníc. Práve v tejto prechodnej fáze sú teda to kroky, ktoré majú e, za účel lepšie sa e, konfrontovať s týmto migračným tlakom. Ďalej k úlohe agentúr a prípadného posilňovania agentúr. Beriem do úvahy poznámky páni e, Gardia Sabal, kde ide o zohľadnenie situácií agentúr. Verím, že som pochopil vaše obavy. Patrí to k témam, ktoré by sa mali e, v rokovaniach diskutovať, či už separátne, ako to navrhuje pán Gajer, ale potrebujeme tiež prítomnosť rady priamu e, v rámci zmierovania. Pokiaľ ide o 3 miliardy pre Turecko, už tak zdôrazním, že tieto 3 e, miliardy boli predmetom diskusí. Nie je to však e, záveroch rady, Európskej rady. Je jasné, že tu je vôľa posilniť spoluprácu s Tureckom ktorá je kľúčovým aktérom pri zvládaní migračných tlakov. Pokiaľ ide o to, čo už je v tejto chvíli jasné, e, tak, tak to je ten fond MADAT, teda e, trastový fond pre e, sírskú krízu. Zásobovanie rozpočtu únie vo výške 500 miliónov to sa vyčlenilo, identifikovalo, to sú tie linky programu e, predstupovej pomoci IPA a my tu používame termín e, matching, e, teda proces, ktorý umožňuje členským krajinám, aby vytvorili kritickú masu, ktorá je schopná reagovať na potreby. Tento trastový fond je ten nástroj e, k tomu určený. A je pravdou, že potrebujeme rozpočtové prostriedky, ale tiež príspevky členských krajín. To je definícia tých e, prípadných troch miliard, keď e, sa rozbehnú rokovania. To všetko zostáva na upresnenie pre týždne a dní, ktoré nasledujú. Pokiaľ ide o poľnohospodárskú problematiku, pán Torvalds menovite hovoril o sektore ošípaných bravčového mesa. Tu sa hovorí, že je tu 29 miliónov, ktoré sú zamýšľané pre tento sektor pravčového mesa a komisia e, pozorne sleduje vývoj na trhu a ak to bude potrebné, tak sa vytvorí možnosť e, na reagovanie príslušným spôsobom. Chcem vám pripomenúť ešte toľko, že pred rokom prebiehala táto diskusia k reakciám na E, ruské dovozové embargo a vtedy komisia opravným listom navrhla zníženie výdavkov. Otázky sa týkali, e, či je to postačujúce. Aj pokiaľ ide o krízovú rezervu, či tá postačuje. No a napokon o rok neskôr môžeme povedať, áno, E, tieto rozpočtové prostriedky boli postačujúce a nie len to. Skončili sme e, e, ten rok dobre, takže chcem len povedať, že komisia naozaj opatrne hodnotí všetky pod, potreby a ja dúfam, že bude možné, možné teda riešiť situáciu s tým, čo tu teraz máme. Myslím, že už som zareagoval na všetky e, otázky. E, ďakujem pekne za tieto upresnenia. Áno, spomenuli ste Frontex, e, ale niektorí tu v tomto výbore sme vycestovali na Sicíliu v júli a taktiež na budúci týždeň v Štrasburgu budeme mať debriefing s kolegami z výboru LIBE na túto tému. Ja som bol dosť otrasený situáciou na Sicílii um, kladneme si otázku, čo vlastne robí Európska únia na úrovni svojich agentúr. Frontex niekedy vyzerá ako zhromažďovateľ štatistík a pritom vidím, že to tak nie je, sme len pozorovateľmi, nemáme za sebou skutočné kroky, pretože um, všetky možnosti sú v rukách členských štátov. A o tom treba hovoriť. Ak sa teda zvýši úloha Frontexu, bude sa to musieť upresniť a taktiež musíme mať predstavu o tom, um, ktorý riadiaca jednotka to bude celé organizovať, e, kto bude môcť schvaľovať jednotlivé rozhodnutia. Ešte o tom budeme hovoriť, e, ale vzhľadom na túto bezprecedentnú krízu, ktorej sme svedkami, myslím, že e, je na mieste vysloviť isté pochybnosti o rozpočtovej eh, reakcii. Ak teda je pravda, že opravný list 2 predstavuje istý pokrok, eh, ja som presvedčený, že budeme potrebovať eh, výrazné navýšenie prostriedkov, ak chceme plniť svoje povinnosti v roku 2016, pretože ten súčasný stav rozhodne nebude stačiť. Je na meste otázka, či hrada si uvedomuje to, čo sa tu vlastne plánuje a chystá. A teraz prejdeme mm, k opravnému rozpočtu 8. V jeden ho vkladaná veľká nádej. Celkom iste. Navšak poviete, že sa nás to netýka. Je to súčasťou akýsi pravidiel prerozdeľovania pravomocí medzi členskými štátmi. Mali sme pekný sen, ktorý pán Gajer priblížil a zdelili ho aj ostatný pán Freza. Mohli by ste nám E, možno predsa len povedať niečo nádejné. Ďakujem pekne. Spomenieme tie kľúčové prvky opravného rozpočtu číslo 8. E, Toto je teda akt, e, obvyklý e, opravný rozpočet v tejto časti roka. Ide o aktualizáciu e, základu, e, z ktorého sa vypočítavajú teda zdroje a vypočítava sa aj príspevok, ktorý majú zaplatiť členské štáty do rozpočtu EÚ. Tento rok, tento opravný rozpočet má tri hlavné komponenty. Prvou zložkou, pokiaľ ide rozpočtový dopad, je Eh, recyklovanie tých eh, eh, situácií z minulého roka. Spomínate si, že tam bola potrebná úprava v oblasti DPH a teda príspevkov na základe HDP. A potom šest členských štátov využilo možnosť eh, splatiť eh, tieto väčšie sumy neskôr v roku 2015 a 1. septembra týchto šest členských štátov platby učinilo a ich eh, kombinovaná suma je 5,7 miliardy, ktoré sa prerozdelia následne medzi všetky členské štáty. Druhou zložkou je to je tiež obvykle pozrieť sa na tie e, e, nové e, rozdiely, pokiaľ ide o DPH a prísoky podľa HDP a pôjde následne o vypočítanie príspevkov, ktoré členské štáty majú učiniť do rozpočtu EÚ. To je na úrovni 1,4 miliardy pre všetky členské štáty. Ďalší prvok, ktorý je relevantný, e, dodatočné príjmy z e, colných poplatkov a z e, pokút v súvislosti s politikou hospodárskej súťaže. Pokiaľ ide o clá, tam je miera príjmov na úrovni 0,8 teda 0,8 miliardy vyššia, než sa pôvodne očakávalo. A pokiaľ ide o poplatky a úroky, tam je 1,5 miliardy naviac. Uh, budgeted and estimated. Um, in, I, I will just uh, mention... Chcem len uh, spomenúť, že v uh, opravnom rozpočte číslo 8 sa tiež spomína Európska služba na ochranu údajov. Tam je e, tiež zmena, e, zníženie o 123 takže je to tam znížené, e, znížená potreba. No a k tomu, čo povedal pán Gajer, myslím, že musíme jasne povedať, o čo tu ide. Ide tu naozaj o zdroje, jednotlivé zdroje príjmov a o ich prispôsobenie. A toto nemá žiaden priamy vplyv na e, záväzky a e, platby, ktoré sú v rozpočte. Náš rozpočtový systém predpokladá, že únia potrebuje e, povolenia a pokiaľ ide o e, e, vynakladanie prostriedkov, to je obmedzené viacročným finančným rámcom. No a pokiaľ, o to, pokiaľ ide o to, čo bolo v rozpočte naplánované, e, komisia vypočíta mieru vlastných zdrojov, ktoré sa majú zozbierať a potom v priebehu roka tieto odhady sa revidujú, zohľadňuje sa aktuálna e, situácia ohľadom cieľ, e, ohľadom e, HDP členských štátov, príjmov z DPH a potom sa to prispôsobuje. Nemôžeme povedať, že teda máme 9,4 miliardy viac pre členské štáty. Čo môžeme povedať určite je, že e, máme vyššie príjmy z e, poplatk, e, z, po, z rôznych pokút a e, z cieľ a že to pôjde k, k dobru vlastne e, členským štátom. E, takisto 3,2 miliard je spojených teda s tým prepočtom HDP členských štátov. No a okrem toho Ide tu aj o e, e, záťaž financovania rozpočtu. Nie všetky členské štáty budú teda mať e, prínos. Niektoré členské štáty budú musieť viac prispieť, niektoré menej. Bude sa teda zohľadňovať toto prispôsobenie vychádzajúc teda z vzorca, podľa ktorého sa počítajú príspevky. Takže prečo komisia nemôže použiť tieto prostriedky, tieto peniaze? E, z cieľ a z pokút, e, z teda politiky konkurencieschopnosti, pretože to nemení e, úroveň tých povolených záväzkov a platieb v rozpočte, ktorý sa každý rok príjma. Na zvýšenie teda výdavkov parlament a rada sa musia dohodnúť v tom zmysle, že okruh 3 e, a 4 sa majú navýšiť a na základe toho sa vypočítajú vlastné zdroje podľa pravidiel a toto stanovuje mieru príspevkov členských štátov. Skúčnosť, že na konci roka e, v oblasti príjmov máme 2, e, o 2,3 miliardy viac, než sme na začiatku predpokladali, to neumožňuje komisii míňať viac. Jediný spôsob by bol, že e, obe e, rozpočtové autority by sa rozhodli, že sa teda e, navýšia prostriedky v rámci obvyklého rozpočtového postupu pre jednotlivé okruhy. Ale takýto cyklus sa nepredpokladá momentálne. Ďakujem pekne. E, týmto sa tá Fata Morgana rozplynula a vrátili sme sa späť e, do našej e, zvieracej kazajky v podobe rozpočtu. Pani Gardia Zabal. Ďakujem pekne máme e, oprav, e, opravný rozpočet, ako, ktorý vyzerá ako ten dnešný, a ak potom musíme e, posielať peniaze späť do členských štátov, treba si naozaj klásť otázku, ako máme nasadiť správne do našich služieb tieto peniaze počas rokovaní. Ako už zaznelo, ide tu naozaj o rozpočtovú techniku a my tu teraz máme opravný rozpočet číslo 8 a na jeho základe nemôžeme teraz jednoducho iba e, miňať viac, nemôžeme navýšiť viacročný finančný rámec. Môžeme požiadať o naliehavú zmenu viacročného finančného rámca a e, navrhnúť zvýšiť, e, zvýšiť výdavky. Môžeme sa o to aspoň pokúsiť. Ale dobre, to by bolo komplikované a zmena viacročného finančného rámca k nej pristúpime až v roku 2016. Tam budeme rozumne a pomaly sa tomu venovať. Ale z technického pohľadu by to bolo možné z politického, ale keď máme teraz 9 e, e, miliard eur, e, alebo teda tých 2,3, ktoré, s ktorými sa nepredpokladalo a nerátalo, to rokovania s radou samozrejme zjednoduší týchto 9 dodatočných miliard e, je určite lepších, než e, keby nám 9 miliard chýbalo. Zástupcovia rady e, sa budú musieť správať inak v našich rokovaniach. Takže môžeme si spoliť inú taktiku v rokovaniach s radou. Takže nejde to ani tak o technické e, postupy, ale môžeme rade jednoducho na politickej úrovni navrhnúť, že keď je tu viac prostriedkov, tieto prostriedky, ktoré e, e, teda na základe pokút a legislatívy EÚ sa vyzbierali, že by ich využilo 28 členských štátov na to, aby mohli splatiť tú časť, e, ktorú napríklad potrebujú na e, e, platby do trust fundu pre utečencov. O tomto by sme mohli diskutovať. Takisto ak sú členské štáty v tom potravinovom programu, mohli by sme rade navrhnúť, aby nie e, ako rada e, prispel do tohto fondu takýmto spôsobom, ale ako jednotlivé členské štáty. Um, takže sú tu tie najrôznejšie možnosti. Medzinárodné organizácie potrebujú peniaze, uh, peniaze, ktorých e, tu my máme dosť, takže treba naozaj predložiť takéto politické návrhy a už len dúfať, že rada na to pozitívne zareaguje. Takže e, toľko náš obecný spravodajca, pretože v skutočnosti e, sa musíme presvedčiť, odkiaľ prídu tieto prostriedky, či prídu z rozpočtu EÚ, či prídu z rozpočtových položiek členských štátov, teda z ich vlastných národných rozpočtov, z ich finančnej pomoci, či pôjde o príspevky, ktoré pôjdu prostredníctvom Európskeho fondu pre rozvoj. V každom prípade je isté, že tieto 2 miliardy sa nestratia a vrátia sa členským štátom. A ak členské štáty budú ochotné financovať zhruba 3 miliardy, čo sa týka kontroly eh, pobrežia a hraníc, Nebudú to stratené peniaze, aj keďže rozpočtové pravidlá stanovujú, aby všetky výdavky boli financované zo všetkých strán. A rozhodne to bude vítané ako úsilie. Politika pristahovalectva, čo sa týka rozpočtu EÚ a taktiež e, priamej pomoci členských štátov, bude to musieť byť si doplnok a potom e, taktiež pôjde účasť iných krajín, Turecka, Libanonu a tak ďalej. Myslím, že toľko k tejto téme, e, čo sa týka využitia prostriedkov na mimoriadne účely, e, to zmierovanie sa neočakalo, že bude natoľko um, spomaľovať a zvyšovať frustráciu v zmierovacom konaní o rozpočtu roku 2015 ešte. Um, pán kolega sa hlási. Veľmi stručne. Coincidir absolutamente con lo que, con lo que acaba de decir Zabal. Quizá... Ja súhlasím eh, s tým, čo povedala pani Garia Stabal. Tomás. Chcem ešte jeden bod k tomu ale pripojiť. Musíme konať naozaj zomknuto. Politické posolstvo, ktoré musíme dnes sformulovať, je, že parlament je schopný naozaj zomknuto postupovať, žiadať e, niečo, lebo tým pádom budeme aj realizovať vôľu občanov. Je to eh, historicky eh, zrejme, bolo to stále znova eh, potvrdzované. Keď sa pozrieme na národné rozpočty a ich marže, musíme sa snažiť využiť tieto prostriedky aj na riešenie problémov, ktoré má Európa ako taká, Európa sama a my musíme, čo je hlavné, naozaj zretelne, zretelne formulovať naše požiadavky a musíme robiť to, čo nám diktuje realita. Ďakujem pekne. Nikto ďalší sa nehlási o slovo. Myslím, že by bolo vhodné, ak by sme mali čo najskôr dispozícii potrebný rozpočet eh, vzhľadom na eh, potreby eh, Um, príjmu utečencov um, a spracovania. Rozhodne by sa malo ujasniť, čo presne pôjde z uh, rozpočtu EÚ a čo pôjde z Európskeho fondu pre rozvoj a aké príspevky uh, budú poskytovať priamo členské štáty. Tento dokument, ktorý toto presne upravuje, sa ešte sa len vypracúva. V každom prípade vkladáme veľké nádeje do strednodobej revízie Komisia sa chce, prosím, vyjadriť? Chce niečo doplniť? Myslím, že vlastne už bolo povedané všetko na túto tému. Ďakujeme pánovi Larsenovi, ktorý je riediteľom pre ľudské zdroje a pánovi Rolanšefovi, ktorý je výkonným eh, riediteľom pre Ameriky na úrovni ESVČ za to, že sú tu prítomní. Ďakujeme za to, že prišli, aby nám priblížili podmienky, na základe ktorých došlo k náboru mimoriadneho poradcu e, pre proces e, nasledovania mieru v Kolumbii. Kto sa vyjadrí, pán Larson alebo jeho kolega? Myslím, že ja, e, Björn Larson, som mal vystúpiť. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Vysoká predstaviteľka má v pláne vymenovať mimoriadného vyslanca pána Gilmora, bývalého ministra eh, zahraničných vecí Jemňa Írska na poste mimoriadného poradcu a táto úloha súvisí s mirovým procesom v Kolumbii, pričom sa sústreďuje eh, na výhody programu eh, teda nastrojovania mieru pre Kolumbiu a taktiež širšieho kontextu ak som to správne pochopil, zaujíma vás najmä balík odmien, teda priblížim, čo konkrétne máme v pláne. Predpokladá sa, že ujme funkcie 1. novembra a nadalej by pracoval z Írska. Isté, že bude potrebné veľa cestovať v tejto funkcii, ale jeho základňa bude v Írsku. Tiež to nevnímame ako pozíciu na plný úvezok. Predpokladáme, že keďže dva mesiace by pracovala dva týždne a predpokladáme, e, že sa uzavrie zmluva na rok, teda zhruba celkovo 84 odpracovaných dní by to malo zahrňať. A taktiež e, bude získavať diety 1,22 základného platu e, na postu AD16 na základe jeho úrovne a podľa našich e, výpočtov by to, ak teda sa potvrdí tých 84 dní, pôjde tu o, o ročnú sumu zhruba 50 tisíc eur. A čo sa týka nákladov na služobné cesty, aj to sa bude preplácať samozrejme z SVČ, avšak e, nedostane žiadnu mimoriadnú logistickú e, podporu bude využívať naše služby buď tu v Bruseli alebo priamo na delegácii, kde bude pôsobiť, teda najmä v Bogote, predpokladám. Mm, taktiež bude musieť predkladať výkazy o svojej činnosti a všetky ostatné požiadavky, ktoré sú súčasťou bežných e, pracovných dohôd. Myslím, že toľko v skratke mm, k tomu, čo máme v pláne v súvislosti s týmto mimoriadným vyslancom Palom Gilmorom. Ďakujem. Ďakujeme, pán Larson, pán Depre. Ďakujem, pán predseda. Práve som sa dopočul od zástupcu ESVČ, že máme na starosti odmeny a výplaty, teda takéto mzdové otázky a nákladové otázky majú však zmysel, ak samotná misia má vôbec zmysel, keď sa tu hovorí o rozdeľovaní nákladov. Mali by sme podľa mňa predovšetkým hovoriť o význame tejto misie. Chcel by som položiť tri otázky. Či Európska únia, konkrétne ESVČ, má svoju delegáciu v Bogote? Či táto delegácia je alebo nie je schopná nadviazať prepojenie medzi mierovým procesom Kolumbii a EÚ. Ak totiž nemá, tá podľa neho veľmi zmysel, aby tam vôbec existovala. Nechápem, ako pridanú hodnotu predstavuje takýto postoj proti aktuálne platnej funkcii delegácie priamo na mieste, teda ako pridanú hodnotu prinesie tento mimoriadný vyslanec. E, pochopil by som, že chceme vyslať e, takéto mimoriadného vyslanca, ak jedna alebo druhá strana, možno to tak je, ale nepovedal nám to, ak teda jedna alebo druhá strana, ktorá sa má zúčastňovať tohto mrieho procesu, si želala takúto našu prítomnosť, ak by sa vyjadrili, že majú záujem, aby Európska únie sa zúčastňovala na nejakej mediácii, rokovaniach a tak ďalej. V takomto prípade predpokladám, že by sa to doložiť aj dokumentami. Ak teda je nejaké výslovné želanie takéhoto druhu. A ešte taká všeobecná poznámka Podľa mňa je veľa mimoriadných vyslancov, ktorí sú bývalými ministrami, bývalými komisármi, ktorí majú dosť um, premenlivé misie. Neviem, či je jednou z úloh EÚ ponúkať eh, takéto eh, zastierané posty osobám, o ktorých kvalifikácii nejako nepochybujem, ale neviem, či je to naozaj opostatne odôvodnené dostatočne. Aká si recyklácia teda hovorí pán predseda. Pán e, Zani. Ďakujem, pán predseda. Chcel som doplniť pár otázok k tejto otázke a niektoré špecifické body, ktoré teraz dielam s tým, eh, čo povedal kolega Depre. Ako povedala komisia, sme kompetentní v oblasti eh, príjmov, ale ak máme pochopiť, že či, je to, či tieto platy sú adekvátne, musíme vedieť, akú majú prípravu títo ľudia, aké úlohy majú splňať, aká je tam motivácia za, po, za touto požiadavkou. Uh, Eh, ja mám teda štyri otázky v tejto súvislosti. Poprvé, koľko ľudí vo všeobecnosti eh, už eh, zamestnáva Európska únia v Kolumbii? alebo aj pokiaľ ide o zabezpečovanie vzťahov teda s touto krajinou. Bolo by zaujímavé teda vedieť o zdrojoch, ktoré už teraz sú tu vynakladané. A ak by komisia mohla špecifikovať e, úlohy, ktoré má mať tento konzultant, pretože vo vašom e, úvode ste len tak všeobecne to popísali, nezachádzali ste do detajlov pretože nie je potrebné na to, aby v tomto období bol v Kolumbii, ale zdá sa mi, že e, teraz toho, čo som pochopil, bude v zásade pracovať z Írska a iba v prípade potreby e, za, za účelom určitých e, ciest vycestuje do Kolumbie. No a potom, ako to vyzerá s mierovým procesom na našom zasadnutí koordinátorov, vyplynula pochybnosť, že E, tento mierový proces je už dosť pokročilom štádiu s pripravenými e, zmluvami, takže možno to e, neodôvodňuje potrebu takéhoto osobitného vyslanca zo strany EÚ. Takže pripájam sa k pánovi Depré a pýtam sa, či jedna zo zainteresovaných strán žiadala o prítomnosť takéhoto externého um, aktéra zo strany EÚ. No a bývalý minister e, Írska, e, chcela by som sa spýtať, aké, aké sú jeho znalosti a prepojenia teda na e, Kolumbiu, do akej miery sa teda vyzná v situácii tejto krajine. Ja mám ešte krátku doplnkovú otázku. Všetci tu my veľmi dobre vieme, že Európska únia má skutočnú externú politiku, ale členské štáty majú tendenciu zachovať si svoju vlastnú eh, zahraničnú politiku a nad rámec zastúpenia Európskej eh, únie v Kolumbii. Môžete nám prosím vysvetliť, či aj existujú iné delegácie jednotlivých členských štátov EÚ v tejto krajine. Mohli by ste možno priblížiť proces koordinácie príslušných eh, oddelení pre ľudské zdroje. Eh, všetky štáty predsa sa snažia o úspory eh, vo svojich rozpočtoch. Mohli by ste prosím približiť možné úspory, ak by sa znížil počet zastúpenia, ak by sa spojili niektoré úlohy. Trošku to prekračuje rámec konkrétneho mm, vyplácanie odmien e, tejto osobe, ale máme istý rozpočet a chceme e, pochopiť, e, ako sa s ním nakladá. Some, think, little... Ďakujem pekne. Myslím, že niektoré vaše otázky trošku prekračujú môj rámec kompetencií. Odovzdám teda slovo o kolegovi o chvíľočku, ak dovolíte. Ja som len citoval článok 123 z vašej otázky, e, kde sa uvádzajú zmluvné podmienky. Preto som ich výslovne spomenul. Dúfam, že sa to už vyjasnilo. Na základe vašej požiadavky. Áne, v Bogote máme delegáciu, aby som odpovedala priamo na prvú otázku. Nemám tu so sebou konkrétne informácie o tom, koľko ľudí sa venuje Kolumbii aj e, priamo na delegácii aj e, odtiaľto z Bruselu. Môžu vám tieto informácie dodatočne poskytnúť. V každom prípade toto by bola dosť e, konkrétne zacielená operácia, sústredovala by sa na jeden konkrétny aspekt. E, ja som spomenul služobné cesty. Nemyslím si, že pôjde len o cesty z Írska do Kolumbie a späť môže ísť aj iné cesty. Nie je to teda výlučne E, napojené na delegáciu v Bogote. Ale v každom prípade delegáciu v Bogote máme. Spomenuli ste mnoho rôznych vyslancov. E, ja si to nemyslím, nemôžem hovoriť mene komisii, ale toto je v podstate druhý alebo tretí možno, ktorého e, vymenúvame v priebehu našej existencie. Máme jedného pre disciplinárne otázky, ten dostáva taký istý plat. Uh, a taktiež máme vyslancov, ktorí e, pracujú bez e, platu. Kathy Ashton si často pôsobila a tento je ďalší. Teda nemyslím si, že máme nejaký veľký počet takýchto mimoriadných vyslancov. Čo sa týka odôvodnenia a konkrétneho popisu nákladov, to som už e, priblížil. Čo sa týka vašej otázky, pán predseda, Isté, že aj ja sa tým zaoberám, ako využiť to, že sme tam pritom nielen ako EÚ, ale aj jednotlivé členské štáty v mnohých eh, z tých 140 miest, kde máme naše delegácie, už sme začali celý tento proces. Postupuje pomaly, podľa mňa potrvá niekoľko desaťročí, kým mm, sa to podarí skoordinovať, ale rôzne členské štáty majú záujem o užšiu spoluprácu Máme čoraz viac nielen takýchto fyzických prípadov zlučovania, ale e, z rozpočtových dôvodov v mnohých členských štátoch e, prichádzajú návrhy, či e, môžeme prijať na našej delegácii jedného z ich diplomatov. Myslím, že takýto vývoj môžeme hodnotiť ako pozitívny. Ešte je to len začiatok. Mm, je to taká širšia otázka, veľmi rád by som o nej hovoril, podrobnejšie, ale neviem, či by sme to mali robiť teraz, neviem, či je na to vhodná chvíľa, dal by som skôr slovo kolegovi, aby e, približil politickú stránku e, tohto mimoriadného splnomocnenca. Ďakujeme pekne. Ak nedokážete odpovedať teraz e, podrobne, môžeme sa dohodnúť, že sa stretneme v najbližších mesiacoch a môžeme o týchto otázkach hovoriť podrobnejšie My sme napríklad nedávno vycestovali na Ukrajinu, nebolo to celkom jednoduché, ako to zorganizovať, bol tam zastupca EÚ, potom tam boli zastupcovia jednotlivých členských štátov a nebolo celkom jasné, kto celú vec riadi. Teda podľa mňa je to zásadná otázka. Pán Šéfer teraz sa vyjadri k politickým aspektom tohto vymenovania. Ďakujem, pán predseda, a ďakujeme za tieto otázky. Myslím, že môžem byť stručný, pretože e, táto otázka úzko súvisí s posúdením kolumbijského prezidenta, čo sa týka vyzretia celého mierového procesu, môžem objasniť, že z rokovaní s vysokou predstaviteľkou vyplynulo, že kolumbijský prezident vyjadril želanie získať eh, nejakého zástupcu vysokej predstaviteľky, ktorý by sprevádzal tento mierový proces po tom, čo eh, dôjde k podpisu mierovej dohody. Teda Teraz sme v situácii, v ktorej sa celý proces výrazne posunul v posledných týždňoch a dúfame, že budeme môcť v dohľadnom čase uzavrieť celý tento proces. A práve preto bola predložená takáto požiadavka od prezidenta De Santosa, ktorú predložil vysokej predstaviteľke. Ďakujeme. Pán Depré má ešte otázku. Mňa veľmi zaujímala odpoveď, ktorú sme si práve vypočuli, pretože tam sa uvádza, že reagujeme na požiadavku, konkrétnu požiadavku na toto, čo sa pýtalo od samotného eh, počiatku. Ja dôverujem vysokej predstaviteľke vždy, ale v dokumente sa neuvádza, že je to na požiadavku o kolumbijských orgánov ktoré si želajú e, takúto prírodnosť vyslanca, podľa mňa to dáva o mnohý väčší zmysel, ak existovala takáto požiadavka. Teda bude tam konkrétna misia, konkrétne poslanie. Predpokladám, že to bude v súlade aj s plnením politických víziev, ktoré má pred sebou Európska únia. Som veľmi rád, že sme sa dozvedeli, že je to teda reakcia na konkrétnu požiadavku kolumbijského prezidenta. Ale keď počúvam, že pán Žilmor by mal aj iné povinnosti a nie len mierový proces v Kolumbii, Ja to však vidím v jeho popise práce iba post osobitného vyslanca pre mierový proces v Kolumbii. Pán Šefer, bude tam teda iná misia alebo nie? Je to misia, ktorá zhrňa viacero rôznych aspektov, ale táto konkrétna je veľmi špecifická. Pán Dopré, je to už teraz jasné? Nebolo to uh, úplne jasné, ale o niečo jasnejšie. Zdá sa, že ďalšie otázky už nie sú. Ďakujeme. Myslím, že za týchto okolností náš výbor bude môcť e, zaujať e, bez výhradné stanovisko. Pristúpime k hlasovaniu. Prosím, pripravte si hlasovacie karty, vložte si ich do hlasovacieho zariadenia. Hlasovanie bolo naplánované až o 11.30. Budeme musieť teda prerušiť schôdzu. Je voudrais vous confirmer notre réunion du 27 octobre. Naša schôdza 27. Mm, októbra v Štrasburgu o 14.15 spolu s výborom LIBE e, prebehne, to potvrdzujem. Potvrdzujem to preto, že už máme potvrdenú aj miestnosť, aj tlmočenie na túto schôdzu. Alors, notre rapporteur général propose de voter maintenant Myslela som si, že je tu problém s účasťou poslancov, ale zdá sa, že spĺňame to minimálne kvórum eh, prítomných poslancov. Dobre, takže vyhovuje všetkým, aby sme hlasovali teraz. Kolegovia, ktorí prídu o 11.30, eh, nám to možno budú mať za zlé. Zdá sa, že nie sú námietky. Teda Zrejme pán Gajer bude musieť predsedať neskôr, pretože ja eh, sa musím o 11. Eh, hodne zúčastniť eh, schôdze predsedníctva, kde budem zastupovať pána Buzeka. Takže vrátime sa späť k programu. Dávam slovo Aider Gardia Zabal na tému transferu číslo 30. No Budem stručná. Nie sú tu vôbec problémy. Prostriedky, ktoré sa nedajú využiť, aby sa zlepšilo to, čo chceme dosiahnuť. Chcem tu navrhnúť, aby sme hlasovali pozitívne. Euh, Niekto očividne nechce e, e, hlasovať. E, máme zatiaľ 11 hlasov. Aha. Bon, bien, le scrutin est clos. Končím hlasovanie. Tento transfer je prijatý. Dvaja boli proti, jeden sa zdržal. Je donne maintenant la parole pour les autres. Teraz k tým ďalším e, oddielom dám slovo pánu e, Depremu, ktorý zastupuje pani Holmajer. Il a une délégation. Predošlo teda k delegovaniu. <laughs> Euh, Trošku som zaskočený, pán predseda. E, treba vysvetliť povahu tohto cvičenia. Už tak sú tu tri návrhy e, e, prevodov, transferov, ktoré nám e, delegovala pani Holmajer. Dva sa týkajú výboru regionu a jeden sa týka ekonomického a sociálneho výboru. Preveril som ich do hĺbky. V troch prípadoch ide o nadbytočné záväzky určitých líniek, sú tu rôzne kancelárske pomôcky, zariadenie budov, <clears throat> nábytok tých troch návrhoch transferu ide o prospech bezpečnosti a dozoru nad e, budovami, e, technológie, e, informačné technológie a to vlastne zodpoveda tomu, čo sme si želali, aby jednotlivé inštitúcie urobili po ich preverení, takže odporúčam, aby sme ich unblock pod, pod, podporili aplikujúc teda článok 25 e, e, finančného poriadku. Nemá, e, nie je potrebné o nich hlasovať. Len relatívne k týmto transferom. Ak súhlasíte, budem považovať tieto transfery za prijaté. Nie sú tu prihlášky k vystúpeniu k, budov, k politike budov Máte kto do, chce sa niekto prihlásiť v bode rôzne? Nie? E, zdá sa, že nie. Tak vám potvrdzujem, že naše ďalšie stretnutie bude 27. oktobra 12. E, e, oktobra ďalej 2015 od 9 do 9.30 a 15 a do 18.30 v Bruseli 19. novembra od 9. a do 12.30 do 12 tu v Bruseli. Končím zasadnutie. Merci bien.